A teraz e, chcem povedať, že francúzske príslušné e, orgány e, mi oznámili, že pán Thierry Cornier a pani Patricia Lalonde nahrádzajú pani Sylvie Goulard a pani Maria de Sarnes a to sú činnosťou od 18. maja 2017. Parlament berie na vedomie ich e, zvolenie a chcem privítať nových kolegov a pripomenúť, e, že e, teda tým pádom nadobúdajú všetky práva poslancov parlamentu